týchto otázok v rámci e, právneho rámca, ktorý zabezpečujú alebo upravujú zmluvy. Ďakujem veľmi pekne. Tým končím rozpravu a hlasovanie prebehne vo štvrtok o 12. na poludní. Ďalší bod programu je správa LSA o civilno-vojenskej spolupráci a rozvoji civilno-vojenských spôsobilostí. Na 4 minúty. Pani predsednička, pani komisárka, ctení kolegovia, členské štáty Európskej únie na medzinárodnej úrovni sa zaviazali, že značne prispejú civilno k riadeniu kríz civilných aj vojenských vo svete. A to je aj v rámci e, ustanovení z Helsing, ale v mnohých prípadoch to existuje len na papieri. Celkom konkrétne pri teraz, terajšej civilnej misie Európskej únie alebo Eurolexe alebo Eupolu už 25 členských štátov neobsadili pri, prislúbené pozície a formulované ciele a štruktúry pre civilno-vojenskú ke schopnosti únie, schopnosti nasadenia sú veľmi vzdialené od reality a preto Európsky parlament vo svojej iniciatívnej správe sa snaží rozvíjať civilno-vojenskú štruktúru a koordináciu v EÚ. Konkrétne parlament formuje v tejto správe, že zvláštne civilno-vojenské schopnosti EÚ sú mimoriadne dôležitými zahraničnými nástrojmi EÚ aj v rámci e, politiky obrany. Nová zodpovednosť parlamentu v rámci Lisabonského e, procesu. My sme ešte nezačali ani so správou, ale my sme získali empirický podklad a teraz širokou podporou zahraničného výboru tu sme konkrétne návrhy formulovali na strategickej úrovni konkrétne kroky k budovaniu vyrovnanej štruktúry v civilno-vojenskej oblasti v novej európskej zahraničnej službe. Na operatívnej úrovni zriadenie stáleho Európskeho centra s vybavením personálu člen, členskými štátmi k otázke, aby sme získali atraktívny systém spolupráce medzi medzinárodnými e- e- expertami, aby budovali personálne rezervy. Pre budúcnosť existujú konkrétne e, návrhy pre vzdelávanie civilno-vojenského personálu. Sú tu aj návrhy na financovanie prebiehajúcich misií, konkrétne k budovaniu fondu podľa článku 41 zmluvy. Sú tu návrhy nástrojov krizového manažmentu, pri otázkach budúcej tesnejšej spolupráce policajných a vojenských síl. Príkladom je Európska sila žandarmerie, ale aj otázka, ako tieto dva nástroje môžu konkrétne byť prepojené v konkrétnych operáciách a ako oddelenie od vojenských a civilných operácií, ako toto môžeme preklenúť čo sa týka budúcnosti bojových skupín, Chceme tu nové smerovanie, nové vybavenie, nový mechanizmus financovania a takisto schopnosti nasadenia v rámci usmernení z Oslo a potrebujeme silnejšiu možnosť a schopnosť bojových skupín, aby zabezpečovali civilné misie a definícia misií bojových skupín sa musí rozšíriť. Je tu aj otázka výskumu a techniky duálneho použitia, preberania vojenských misií do katalógu e, výskumných programov, bezpečnostných programov EÚ a zaoberáme sa konkrétnymi otázkami výzbroje, ale takisto manažovaniu skladov a spolupráce s NATO. Tu ide, aby sme sa vyhli dvojitým štruktúram, aby sme lepšie využili existujúce štruktúry. Otázka budovania spoločných kapacít leteckých transportov a lepšej spolupráce oboch organizácií v krizových prípadoch. Dámy a páni, ja si myslím, že parlament týmto dostal nové úlohy, a ktoré si plní táto práva v AFETE získala širokú väčšinu vo všetkých skupinách a vidíme to ako dôležitý príspevok pre budúce budovanie civilno-vojenských štruktúr Európskej únie. Ďakujem pekne. per il... Ďakujem pekne. Teraz eh, máme Catch the Eye. Máme iba jedného rečníka. Na jedno slovo, minútu má slovo pán Segedy. Eh, Ďakujem pekne vážené kolegyne, kolegovia. E, to, čo chceme dnes e, večer objasniť, je, či chceme podporiť spoluprácu v oblasti civilnej a vojenskej spolupráce. Ja som presvedčený, že spolupráca, civilno-vojenská spolupráca e, by mala byť niečo, čo by sme mali podporiť v Maďarsku Máme pre toto veľmi dobrý príklad a síce Maďarská garda, ktorá bola e, vytvorená v roku 2007. Táto garda dokázala spolupracovať veľmi dobre s maďarskou armádou, či už ide o e, darovanie krvi alebo príprav, prípady záplav. Teda vieme e, veľmi dobre spolupracovať s vojenskými zložkami Maďarska. Isté, že môžeme sa položiť otázku, aké uznanie získala maďarská garda. Nuž žiadne maďarská garda bola zrušená. A pritom štát by sa mal poďakovať týmto ľuďom. Nuž chceme naozaj podporovať civilno-vojenskú spoluprácu? Ak áno, mali by sme vytvárať takéto organizácie, ako bola Maďarská garda a mali by sme e, ukázať e, ľuďom vďačnosť, pretože oni sa obetujú. Mali by mať možnosť pracovať, mali by sa stať uznanými občanmi spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, dám slovo pánu Ehrenhauserovi. Ďakujem. Eh, využívanie vojensko-civilných nástrojov, eh, tie už máme k dispozícii. Napríklad, keď sa pozrieme na rôzne vojenské štáby, štáby, ktoré už existujú, existuje už aj spoločný tok informácií Ehm, ďalším príkladom je aj diplomatická služba. Mali by sme zdôrazniť, že Európska únia v zahraničí si vytvorila ehm, meno svojimi civilnými nástrojmi a preto si získala aj uznanie. Myslím, že E, vojenské a civilné nástroje by sme mali oddeliť, ale ja som vlastne sa chcel vyjadriť e, na Margo toho, čo spomenul kolega. Rád by som zdôraznil, pretože ma to znepokojuje a síce, že e, maďarská strana Jobik v Burgenlandsku organizovala pochod a síce boli vybavení karabinierskými puškami. Ja si nemyslím, že toto je vôbec priateľné. E, som rozhodne proti tomu, aby došlo k takýmto podujatiam. Rozhodne to nie je v súlade s európskou myšlienkou, s, európskou, s európskym posolstvom. E, l'onorevole Eneza e... e. Ďakujem. Teraz pán, ďakujem pánovi Ehrenhauserovi. Vlastne ktorú vám pán dal Ak dovolíte, ak dovolíte, eh, len veľmi krátko zareagujem, je to lož. Jobbik, respektíve maďarská garda, nikdy, nikdy sa nedopustili trestného činu. Nikdy neporušili zákon. Je to neoliberálna politická propaganda čo sme tu svedkami. A táto propaganda sa snaží očierniť maďarskú gardu, respektíve Jobik. My e, sme rozhodne na strane zákona. Prepáčte, ale ja som netvrdil, že Jobik e, sa dopustil trestného činu. Ale tvrdil som, že e, pochodovali s puškami a inými zbraniami, ktoré boli údajne nabité. A na toto ste vôbec nereagovali. Bene, eh, diamo ora la parola eh, alla Commissione. Eh, prego la signora... Dobre, tak teraz dáme slovo pani komisárke, pani Damanaki. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa sústredím na správu, pretože to je veľmi dôležitá správa. A chcela by som poďakovať pánovi Elstenovi za jeho príspevok aj za jeho uvedenie správy. Je to veľmi dôležitá správa, pretože sa sústreďuje na kľúčové um, body civilovo-vojenskej spolupráce, čo je presne eh, prioritou komisie. Venuje sa hlavným bodom, ktoré sa týkajú eh, komprehenzívnemu prístupu v krízovom manažmente. Eh, vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť vyjadrením práve tejto priority. to sa, táto, táto služba, ktorú dáva dokopy pani vysoká predstaviteľka, vlastne presne plní to, po čom sa volá v tejto správe. Ide o to, aby sa z, zahrnuli štruktúry spoločnej obrany aj do služby e, vonkajšiu činnosť. My plne podporujeme k tomu, aby sme dosiahli dobrú e, rovnováhu medzi jednotlivými zdrojmi a príslušné modality pre e, nábor pracovníkov momentálne sa už prekonali a momentálne prebieha nábor pracovníkov do ESČV. Väčšie, ako viete, to nebolo predtým možné. Viaceré body správy boli vzané do úvahy a konkrétne kroky sa takisto spustili. Toto sa konkrétne týka aj e, posilňovania civilno-vojenských synergií, lepšie využitie európskych e, vojenských zložiek a vzdelávanie e, jednotlivých zložiek a takisto aj spoluprácu s partnermi, konkrétne s NATO a OSN. Takisto podporujeme zlepšenie vzťahov medzi EÚ a OSN Takisto sme už e, spoločne veľa vykonali. E, výkon, vysoká predstaviteľka sa opäť stretne s generálnym tajomníkom OSN v Lisabone minulú sobotu. Vzťahy medzi EÚ a NATO sú veľmi dôležitou témou, e, ako to sa potvrdilo aj včera na samite NATO v Lisabone E, takisto sme za implementáciu všetkých praktických opatrení, ktoré môžu podsilniť konkrétnu spoluprácu e, medzi EÚ a NATO, aby sme zabezpečili konkrétnu e, spoluprácu, ak budú vojska rozmiestnené v rovnakých, rovnakých územiach. Komisia sa teda teší na spoluprácu aj s Európskym parlamentom v tej, tejto dôležitej otázke civilno-vojenskej spolupráce. Ďakujem, pani predsedajúca. Grazie, la votazione. Predsedajúca, ďakujem pekne. Hlasovať budeme zajtra o jednej. A zajtra pokračuje schôd v útorok od 9. do 13. a od 15. do um, 19. a potom od 9. do polnoci program je k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Schôdza je prerušená.